Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start our meeting. Ich darf... Pekné popoludne, pani, dámy a páni. začíname našu schôdzu, takže prejdem do Nemčiny. E, vítam vás v našej schôdzi. Máme veľmi zaujímavý program v, droch, v troch častiach, prepačte. Najprv vypočujte predsedu komisie Žana Kloda Junckera, ktorého srdečne vítam. Please. Srdečne vítajte. Potom bude kratšie vypočunie so štátnym tajomníkom pre daňové otázky z Portugalska a potom budeme mať schôdzu koordinátorov. Rád by som e, sa srdečne poďakoval pánu predsedovi komisie, že okamžite prijal naše poznanie, e, naše pozvanie a že dnes prišiel pred členov vyšetrovacieho výboru a bude k dispozícii na vaše otázky. Už dvakrát sme s pánom Moskovičím E, diskutovali a raz s pani Jourovou o aktuálnej legislatívnej situácii. Okrem toho, výbor, vyšetrovací výbor uskutočnil štyri fact-finding misie do Spojeného kráľovstva, Maltu, Luxemburska a do USA. Plánované sú ďalšie tri do Portugalska, na Cyprus a do Švajčiarska. Tam sme prišli s rôznymi scenármi spolupráce, ktoré sme zostavili, ktoré neboli vždy celkom uspokojivé. Chcem tri veci spomenúť pánu predsedovi komisie. V prvom rade prístup k dokumentom. Tu sme zistili, že je blokáda rady, najmä v súvislosti s skupinou Code of Conduct, kde nám bolo povedané, že je to medzivládny, medzivládny nástroj a preto parlament nemá žiaden prístup. Po druhé, som vysoko nespokojný s, priprave, e, s ochotou kooperovať zo strany malckého predsedníctva rady, ktorá na základe záveru rady nebola pripravená v minulos, minulý týždeň e, byť ústretová a o tom budeme ďalej diskutovať. A po tretie, existuje všeobecné odmietanie e, disponibility voči nášmu výboru v súvislosti s bankármi, právnikmi a ďalší politickými exponovanými osobami. U vás je to inak, preto by som vám srdečne rád poďakoval. Eh, odovzdali sme vám 10 bodov, ktoré sa týkajú aktuálnej eh, legislatívnej situácii, aktuálnej legislatívy v súvislosti s predchádzajúcimi stratégiami rokovania v Luxemburgu, ktoré ste dostali. Luxemburg v súčasnosti a o tom sme sa mohli presvedčiť. Luxembursko je v súčasnosti druhý najväčší, druhé najväčšie miesto, kde sa investujú fondy, druhé najväčšie v eurozóne a šiesté najväčšie bankové uh, miesto na svete a z Polinska z Rheinland-Pfalzu. Uh, keďže som uh, v blízkosti Luxemburska, vždy som obdivoval, s akou rýchlosťou, s akým elánom a ako rýchlo sa Luxembursko rozvíjalo dnes nie, nie je našim cieľom, a to chcem povedať hneď na začiatku, keďže dnes sa urobili i zverejnenia zo strany frakcií, našim cieľom nie je niekoho obžalovať. A štúdia, ktorá bola dnes zverejnená, e, z môjho pohľadu e, neprináša nejaké novinky. Ja už 23 rokov som členom v Ekon výbore a vieme, že 15 rokov trvali, prvnež e, smernica o úrokoch bola takto schválená. Týkalo sa to aj Holandska, Rakúska, Kanárskych ostrovov a samozrejme Luxemburska. A chcem jasne povedať, aby sme e, nezanechali nejaký falošný dojem. Dnes nejde o to, aby sme niekoho obžalovali, ale vyšetrovací výbor chce sa zobrať metódami, e, chce poukázať na potrebné zmeny legislatívy, zmeny zmluv. Takže, pán predseda komisie, naplánovali sme to tak, že 10 minút máte na úvod a potom e, dostanete otázky zo strany našich spravodajcov v 5-minútových slotoch. To znamená otázka a odpoveď maximálne 5 minút. Takže teraz poprosím fotografov, aby nám e, dali priestor, aby poslanci mohli vidieť pána predsedu. Takže poprosím, ustupte. Takže ešte raz srdečná vďaka. Jean-Claude, máš slovo. Nech sa páči. Sehr verehrter Herr Präsident. Vážený pán predseda, e, v mojom rodnom jazyku eh, ne, rodnom nebudem eh, hovoriť, ale budem pokračovať v jazyku Voltéra. A nie som pripravený diskutovať v angličtine. Takže, vážené dámy a páni, eh, dovolte mi, aby som povedal, že určite zdieľame rovnaký cieľ, ktorý ide nad rámec e, fiškálnej spravodlivosti, či iba. Panama Papers odhalili, že e, existujúci finančný systém je zneužívaný a že niektoré firmy ho používajú k daňovým únikom na európskej úrovni ako i na medzinárodnej úrovni. A dôvera našich občanov bola značne narušená. Občania sa rozhorčujú a je to právom. rozhodčujú sa nad tým, že e, systémy zdaňovania firiem e, nie sú primerané a nie sú priehľadné. Tieto systémy boli využité rôznymi nadnárodnými spoločnosťami, ktoré využívajú disparity týchto systémov a tiež nedostatočné kontroly. Pokiaľ ide o odhady tak tieto úniky sa pohybovali okolo 70, v sume asi 75 miliard eur. Sú to prostriedky, ktoré mohli byť investované do verejných služieb, in, služieb infraštruktúr, do sociálnej oblasti a do mnohých ďalších oblastí. Samotné podniky sú obeťami tej daňovej, daňovej optimalizácii, ku ktorej prichádza situácia nie je tolerovateľná pre budúcnosť. Existuje veľké množstvo daňových pravidiel a mnohé z týchto pravidel narúšajú hospodárskú, rovnaké podmienky hospodárskej súťaže. Preto všetci môžeme súhlasiť e, s cieľom, že je potrebné bojovať proti takýmto nelegálnym pos- e, postupom a čo potrebné je stransparent zkvalitnenie a zefektívnenie daňovej správy. Musíme však čo, rýchlo postupovať. Už počas volebnej kampane v roku 2014 som sa zaviazal k tomu, že e, nebudem váhať a vydám sa touto cestou. Rovnako i Európsky parlament vyjadril túto vôľu a rovnako komisia, ktorú tu zastupujem od prvého dňa svojho mandátu, o tom hovorila už. A komisia sa sama zaviazala keď som v roku 2014 vstúpil v novembri pred Európsky parlament a i v 2015 eh, som hovoril na daňovom výbore, že je dôležité bojovať proti daňovým únikom a rád by som ocenil to, že Pier Moskovici, ako i ďalší, urobili množstvo dôležitých eh, krokov. Prijali sme viaceré reformy a jednoduché princípy. Najjednoduchšie je, že podniky e, musia platiť dane tam, kde tvoria zisk. Ja som sa zaviazal k tomu a dodržiavam to. Bol to zároveň základ pre vyšetrovanie spoločnosti, či už v Luxembursku, Holandsku, ide o ďalších e, 35 spoločností v Belgicku a podarilo sa nám získať späť sumu zhruba 13 miliard eur. Ďalšie vyšetrovanie prebieha e, týkajúce sa Amazonu alebo i ďalších spoločností, ktoré porušovali zákony najmä vo Francúzsku. Zároveň je potrebné, aby členské štáty mali k dispozícii dostatok informácií preto, aby mohli realizovať e, spravodlivým spôsobom daňovú politiku. Ďalej je potrebné transparent, potrebná transparentnosť v boji proti tieňovej ekonomike. To sa snažíme aj my robiť, ale stále naražame na isté prekažky a problémy. Je potrebné, aby členské štáty odstránili niektoré bloky a aby konkrétne pracovali na tom, aby sme dospeli k účinnej a spravodlivej daňovej politike. Kto by si dokázal pres- predstaviť pred dvomi rokmi, že za menej ako 7 mesiacov sa nám podarí uzatvoriť dohodu o automatickej výmene informácií, ktoré, je to dohoda, ktorá sa týka daní, vstúpila do platnosť e, v tomto roku a je možné informácie už od leta si vymieňať ešte v roku 2015 počas luxemburského predsedníctva sme túto dohodu schválili. A ďalšie kroky sme zrealizovali, uzatvorili sme viaceré bilaterálne dohody o daňovej transparentnosti 28 členských štátov e, plus Andora, San Marino, Liechtensteinsko a Švajčiarsko uzavrelo, uzavreli tieto dohody. Budeme ďalej pracovať na návrhu o tzv. BEPS, to je tiež e, spôsob, ako bojovať proti najbežnejším stratégiám, ktoré uplatňujú firmy, ktoré sa chcú vyhnúť plateniu daní. No, idem ešte nad rámec toho, čo navrhuje OECD, pretože e, pravidla u nás budú záväzné. Zatiaľ sme ešte vzdialení od toho, aby, aby podniky, aby veľk firmy, aby veľké firmy museli eh, informovať o svojich eh, výnosoch eh, v krajinách, kde generujú zisky. Občania, občania v súčasnosti už majú túto možnosť čo e, získať informácie o firmách, čo prispieva k daňovej transparentnosti. Ideme ešte ďalej, keďže zatiaľ sme len na začiatku globálneho riešenia. E, máme tu problém, že zisk sa presúva e, v Európskej únii a tzv. spoločný konsolidovaný základ pre platenie daní CCCTP a keď bude schválený, e, to bude veľmi dôležitý nástroj, keď sa to podarí schváliť. Po konzultácii s firm, firmami, parlamentom a členskými štátmi návrh z roku 2011 sme znovu predložili. Zjednodušili sme tento návrh a znižili náklady na dodržiavanie podmienok a upravili sme niektoré e, veci týkajúce sa cezhraničného styku. Čiže e, Postup by mal nasledovať v dvoch fázach. V prvej bude spoločný daňový základ a druhá fáza sa bude týkať konsolidácie. Tento dvojkrokový prístup umožní využívať CCCTP čo najrychlejšie, aby eh, sme mohli využiť všetky možnosti, ktoré tento systém ponúka. Je to zároveň naša priama odpoveď na škandál spojený s Panama Papers, kde e, niekoľko týždňov po tomto škandáli sme prišli so sériou opatrení v boji proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a práním špinavých peňazí. Zároveň pripravujeme pravidlá týkajúce sa DPH a cezhraničných únikov z tejto dani. Keďže hovoríme o celosvetovom probléme, e, snažíme sa pracovať i na riešení problémov spojených s daňovými rajmi a ku koncu tohto roka prídeme s návrhom, aby tie krajiny, ktoré odmietajú akýkoľvek dialog v tejto oblasti, aby tieto krajiny boli nejakým spôsobom e, penalizované, aby boli prinútené dodržiavať e, princípy riadnej daňovej správy. Toľko, dámy a páni, e, na úvod z mojej strany a rád by som ešte ocenil e, Európsky parlament. Chcem vám poďakovať za to, že podporujete úsilie, ktoré vyvíja Európska komisia v tejto oblasti. Je pravda, že vďak, i z dôvodu týchto škandálov bolo jednoduchšie konať pre nás, ale v každom prípade je dôležité, aby sme postupovali rýchlo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda komisie. Vypočuli sme si od vás uh, súčasný stav uh, a diskusie na komisii, ako ste povedali, z dôvodu rôznych škandálov a zverejnení uh, vďaka oznamovateľom a novinárom sa začalo konať v tejto náročnej oblasti. My to veľmi vítame a sme presvedčení o tom, že verejný tlak, ktorý bol vyvinutý, e, i zlepšil a urýchlil konanie zodpovedných osôb. A preto si myslím, že náš cieľ teraz nie je, aby sme odhalili všetky chyby, ktoré nastali počas posledných 20 rokov, ale aby sme sa pozreli do budúcnosti a spoučili sa z tých chyb, čomu sa musíme vyhnúť e, v budúcnosti. Čiže Jepe Kofort, e, dvaja spoluspravodajcovia majú teraz slovo, nech sa páči, 5 e, minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam vás, pán predseda komisie. Je pre nás veľkým potešením, že predstúpili ste pred náš výbor Najprv prvá otázka. Myslím si, že najväčším, e, jedným z najväčších e, zlíhaní členských štátov je e, nie reformovanie kodexa správania sa pre zdanenie obchodných spoločností. A ako premiér mali ste s tým skúsenosti prvej ruky. V súčasnosti, ako chc- vieme, e, namiesto toho, aby sme e, vytvorili spravodlivosť e, a zmenu pri presadzovaní spravodlivých postupov, čo chcete urobiť ako predseda komisie? Či chcete sa chopiť iniciatívy a vyhodnotiť prácu skupiny počas ostatných 20 rokov, čo by zvýšilo transparentnosť činnosti tejto skupiny. Takisto aj vy ste to spomenuli, pán Juncker záležitosť oznamovateľov. A ide nielen o panamské dokumente LuxLeaks a niektoré ďalšie. Čo bude robiť komisia, aby ochránila oznamovateľov e, takýchto únikov informácií? To, čo sme videli v Luxembursku, bolo tragédiou e, oznamovateľa, ktorí odhalili nezakonné postupy e, luxemburskej vlády a nadnárodných spoločnosti museli predstúpiť pred e, súd. To bolo škandálom. Čo chce urobiť komisia, aby lepšie e, zabezpečila ochranu novinárov a ostatných o, oznamovateľov, ktorí odhaľujú e, takéto postupy? Ďakujeme veľmi pekne, pán kolega. Stihli ste to e, za dve minúty, takže pán predseda komisie má k dispozícii tri minúty. Tu musím povedať, že nemám e, skúsenosti z prvej ruky pokiaľ ide o činnosť skupiny pre kódex správania sa. E, vytvorila sa e, v roku 1997, e, to som navrhol ako predseda ECOFINu, súviselo to so širším rozhodnutím v súvislosti so smernicou o úsporách. Častokrát sa hovorí, že táto skupina neposkytla žiadne výsledky a to nie je presne tak, pretože 200 51 e, e, daňový systém, 421 systémov e, sa posúdilo a viaceré daňové režimy boli zakazané, vrátane tých, ktoré sa uplatňujú v Luxembursku. Myslím si, že treba aktualizovať mandát tejto skupiny, spôsob správovania tejto skupiny a e, rokuje s členskými štátmi práve za týmto účelom pretože nemôžeme e, byť plne spokojní s tým, ako fungovala doteraz táto skupina a s jej výsledkami. Nemôžeme byť 100% e, spokojní aj s úrovňou transparentnosti činnosti tejto skupiny. Pokiaľ ide o oznamovateľov, komisia pripravuje návrh, e, ako ich lepšie chrániť a hodláme s tým výsť počas nasledujúcich mesiacov. Takže potreboval som na to menej ako 3 minúty. A ďakujem veľmi pekne za presne zacelené otázky. Ďakujem veľmi pekne. Máme, e, pre, e, pozvali sme skupinu, e, predsedu skupiny predsedničkou skupiny pre kodex správania sa odmietla to, pretože e, uvádza, že je to medzivládny nástroj a teda nemáme E, e, právo e, ju vypoču, vypočúvať. Je to Fabricio Lapicuela z Talianska. V poriadku. A teraz Peter Ježek, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A vítajte medzi nami, pán predseda. Vo svojom úvode spomenuli ste súčasné, prípadne budúce iniciatívy komisie s tým, aby sa zdokonalil právny rámec, avšak opačná strana mince sa týka implementácie. A podľa môjho názoru jedným z najdôležitejších zistení, predbežných zistení tohto výboru je, prípadne bude to, že úloha komu si je, pokiaľ ide o dohľad nad e, implementácie legislatívy únie e, nebola e, dostatočná. Mám na mysli legislatívu proti prepieranie e, špinavých peniazí alebo vyhýbanie sa plateniu dane. Mm, Panamské dokumenty je predstavuje obrovský škandál, ale nevidíme nejakú intenzívnu spoluprácu Komisie členských štátov otázky implementácie legislatívy únie. Okrem toho zdá sa, že komisia nemá dostatočný potenciál na to, aby riešila túto úlohu. Príklad, zoznam e, vysokorizikových krajín z hľadiska prepierania špinavých peňazí. Komisia e, nie je v stave to e, samostatne vypracovať a je závislá na iných inštitúciách. Považujem to za vážnu vec, a keďže vy, pán predseda, nie častým hostom v našom výbore a zdá, to je tá posledná možnosť pre vás ako predsedu komisie, aby ste rozptýlili naše pochybnosti ohľadom e, úlohy komisie v otázke dohľadu. Ďakujem pekne. Aj vy ste to stihli za menej ako dve minúty. Vážne pán predseda, e, domnievam sa, že e, otázka pána kolegu sa netýka iba legislatívy, ale aj implementácii Naozaj legislatívu mám silnejšie než e, e, otázku z implementácie, ale komisia e, nerobí v tejto veci niečo, pretože pokiaľ ide o smernicu o administratívnej spolupráci sme rozbehli 39 konaní v súvislosti s porušením európskeho práva a je našim zámerom eh, viac zdôrazňovať im otázku implementácie všetkých smerníc, eh, ktoré sa prijeli, odkedy sme sa chopili eh, moci, tak povedať, odkedy sme mm, vo funkcii. A mm, máte pravdu, že otázka implementácie je podstatná a preto máme aj ten čierny zoznam Ehm, mám na mysli ehm, tie členské štáty, kde sú určité problémy. Nie som tu na to, aby som kritizoval členské štáty, napriek tomu, že som na to zvyknutý, aj členské štáty si na to zvykli. Ale teraz pripravujeme druhú verziu čiernych zoznamov. Sme eh, v tejto veci v kontakte, v kontakte s členskými štátmi a do konca tohto roku by sme chceli zverejniť eh, ehm, eh, čierny zoznam krajín mimo Európskej únie, ktoré sa e, považujú za daňové raje. Ďakujem pekne. A teraz v mene jednotlivých e, politických skupín, e, kolega profesor Mario Osaty. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem pán predseda komisie, ďakujem za úvodné slovo. Dve stručné otázky. No, v prvom rade musím vyznihnúť snahu komisie počas uplynulého roka, roka a pol v otázke eh, novej legislatívy, legislatívy eh, tak dôležitej téme, ako je boj proti daňovým únikom a vyhybaniu sa plateniu daní. Ale mám určité pochybnosti aj v oblasti implementácie. V panamských dokumentoch sme eh, zistili, že niektoré členské štáty sa tam vyskytujú častejšie než iné. Prečo si to myslíte, je to tak? Je to výsledkom tým, že sa tam netransponujú e, e, európske zákony alebo existujú nejaké medzery vo vnútroštátnej legislatíve. A to vysvetľuje to, že Luxembursko, prípadne Holandsko sa tam vyskytujú častejšie než iné štáty. Aký máte na to názor a čo plánuje urobiť komisia, aby e, odstranila takéto medzery? Druhá otázka. Kedy komisia začala e, e, e, vyšetrovať panamské dokumenty a či ste pripravili či už interne alebo externe nejakú správu, analýzu týchto panamských materiálov? Ak áno, bolo by možné získať, e, poskytnúť tieto dokumenty nášmu výboru. Ďakujem pekne, pán kolega. Nech sa páči, pán predseda komisie, máte zhruba 3 minúty. Urobili sme hĺbkovú analýzu. E, teda, keby sme to urobili, už by ste e, e, to mali, lebo žiadne takéto uniky by neboli možné. Ja nie som bezprostredne zodpovedný za túto záležitosť, to je v pôsobnosti ostatných komisárov a Plánujeme vám eh, v písomnej forme eh, poskytnúť dôkladné odpovede na otázky členov eh, tohto výboru. Mali ste stretnutie s pánom komisárom Moskovičím. To je nula. Takže dostanete mm, odpovede na všetky otázky ktoré ste nám položili. Pokiaľ ide o prvú časť e, e, e, vašej otázky, otázky vnímame členské štáty ako rovnocenné a rozbiehame konanie pre porušenie legislatívy za každým, keď je to oprávnené. Prečo, ako ste povedali, niektoré členské štáty sa vyskytujú v týchto materiáloch častejšie než iné? Treba totiž mať na zreteli, že takéto odkazy na e, členské štáty súvisia s minulosťou. Vtedy sme e, žili v úplne odlišnom e, svete v porovnaní so súčasným stavom. A práve preto sa vytvorila takáto situácia. A týka sa to nie len tých krajín, ktoré ste spomenuli, je ich podstatne viac. A počas prvých mesiacov nášho pôsobenia, k tomuto sa ešte vrátime, sme eh, predložili 12 legislatívnych aktov, eh, niektoré ďalšie sa predložia počas nasledujúcich týždňov, týždňov. K tomuto sa vrátim. Chceme práve odstraniť takéto medzery a to je zámerom eh, našich návrhov, ktoré prekladáme Rade a parlamentu. Ďakujem veľmi pekne a teraz v mene sociálnych demokratov Peter Šimon. Šimon. Vážne pán predseda komisie, chcel by som e, spomenúť e, e, to, čo ste povedali v svojom úvodnom slove ohľadom činnosti komisie počas uplynulých rokov. Ja som častokrát v Nemecku počul, keď ste o tom hovorili, aj dnes naše diskusie hovorí o tom, že Európa je spojená s určitým systémom e, že je tu určitý systém podporeným štátom na daňové úniky. Keď u seba medzi svojimi voličmi eh, hovorím o tom, eh, spôsobuje to veľké prekvapenie. Napriek tomu eh, ja som prekvapený, že nie je tu dostatočná angažovanosť. Chcel by som spomenúť tri oblasti. Prvá, zoznam e, e, rajov na prepieranie peniazy. V našom výbore mali sme takúto možnosť s príslušnými komisármi. E, dvakrát sme diskutovali o týchto zoznamoch krajina ako Severná Korea alebo Afganistan. Nejde o tie krajiny, ale o krajiny, o ktorých všetci vieme, že sú daňovými rajmi a máme tu 6 osôb, e, ktorí e, počas dvoch e, rokov snažili vytvoriť takéto zhodnom. Je to nasmiech. Tu chyba zrejme politická vôľa. Očakávam od komisii, aby to zjavne dali na papier zoznamy krajín, ktoré súvisia s panamskými materiálmi a druhá oblasť, e, e, to sú daňové raje vo vnútri Európskej únie. A tu e, tiež by sme mali e, pripraviť, e, viete, pripraviť takýto zoznam daňových rajov e, v Európskej únii. A ste pripravení požiadavať od členských štátov, aby zabezpečili e, automatickú výmenu informácií, aby sme to vedeli vyšetrovať. Musíte vedieť, čo sa deje e, v Európskej komisii. E, členské štáty váhajú podeliť sa o takéto informácie v svedeckej výpovede. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. 2 minúty 20. Vážne pán predseda komisie. Mohli by ste, prosím vás, zapakovať vašu tretiu otázku? Mám na mysli automatickú výmenu e, informácií medzi členskými štátmi v prípade e, viac nadnárodných spoločností, e, ktoré pôsobia viacerých členských štátov, aby členské štáty vedeli posúdiť, či naozaj to sa ich dotýka členské štáty e, e, e, váhajú, odmietajú zabezpečiť výmenu informácií na základe týchto rozhodnutí. Ale je to veľmi potrebné, ak chceme presadzovali výmenu týchto názorov, aby sme sa to mohlo konať. Nech sa páči, pán komisár. Pán kolega Simon, začnem s vašou poslednou otázkou, pretože sa to zmenilo. My sme už predtým prišli k z návrhu, s návrhom k, o daňových rajov a komisia e, musela informovať o, o existujúcich zmenách. Niektoré členské štáty to odmietli, podľa mňa to nie je uspokojivé a my, e, pokiaľ o tento bod, e, ne, nebudeme váhať. Je dôležité, aby jedna inštancia v Európskej únie mala celkový prehľad o tom, čo sa deje aby sme potom mohli urobiť zmeny, aby sme to mohli doplňať, kodifikovať a tak ďalej. A preto som veľmi za to, aby komisia bola informovaná o týchto daňových rozhodnutiach a tu potrebujeme spoluprácu s členskými štátmi a tiež potrebujeme plnú spoluprácu z ďalších postihnutých, z ďalších orgánov, daňové orgány, Ehm, musia ďalej odovzdať Európskej komisii tieto rozhodnutia, tieto eh, dokumenty a rada sa bránila eh, voči týmto dvom návrhom a ja som už predtým spomenul, eh, pokiaľ ide o doplnenie zoznamu daňových rajov, už dvakrát sme to zaslali späť a jednoznačne som za to, aby sme skompletizovali tento zoznam. Musím však ešte jeden aspekt zdôrazniť. Áno, povedal som to ale po nemecky. Áno, na úrovni komisie nemáme ľudské zdroje. Jednoducho nemáme ľudí, nemáme personál na to, aby sme takéto hodnotenie mohli zrealizovať. Ja nie som tak dobre vybavený ako niektoré parlamentné skupiny. Nemôžem slúbiť niečo, čo potom nebudem môcť dodržať. A budeme sa veľmi intenzívne musieť s touto otázkou zaoberať o tom, akým spôsobom by sme to mohli urobiť. Mimochodom, sme tu odkázaní na dobrú vôľu členských štátov, pretože niektoré členské štáty majú vedomosti o daňových systémoch niektorých krajín mimo Európy, o ktorých komisia nemá informácie. Pokiaľ toto nebudeme mať, opäť nebudeme môcť konať. Preto sme sa obrátili opäť na členské štáty, aby nás informovali a zoznam mohol byť takýmto spôsobom doplnený. A v keď budeme mať tieto informácie, tak to urobíme. To isté platí pre e, štáty vo svete, ktoré sú podozrivé z prania špinavých peniazí. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda komisie. Ďalší na mojom zozname e, profesor Bernd Luker z ECR. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň, pán Juncker. Vo vašich úvodných pripomienkach ste povedali, že od Panama únikoch vieme, v akej miere e, prichádza k vyhybaniu sa plateniu daní zo strany e, zahraničných firiem. Musím povedať, že mnohé veci boli už známe. V Nemecku bolo verejným tajomstvom, že keď chcete chrániť pred daňovým úradom svoje peniaze, takže ich máte dať do Luxemburska. Moja otázka na vás je, ter, je teraz e, vďaka pan, panamským únikom ste sa dozvedeli o tom, že existuje takéto vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, alebo vedeli ste už predtým o tom? Konkrétne sa spýtam, v roku 2003, keď išlo o e, Európske Saving Tax Directive a informáci- výmenu informácií, vtedy, keď išlo o túto smernicu, vedeli ste už o tomto probléme? A pokiaľ ste o tom vedeli, z akého dôvodu Luxembursko e, v tom čase nechcelo zrealizovať automatickú výmenu informácií. Preto, prečo e, to nebolo uplatnené, čo z iných e, krajín bolo. Čiže prečo e, Luxembursko nemohlo urobiť to už vtedy, čo mohli urobiť iné európske krajiny. Druhá otázka zo zdroj, týkajúca sa zdrojov, nejde len o Panama úniky, ale i o luxemburské úniky o daňových e, potvrdeniach, kde na Európskej únie z, e, sme operovali s deformáciou hospodárskej súťaže. Komisia, pokiaľ ide o jej zdroje, zdá sa, že nie je v stave, aby to, čo ukázali luxemburské úniky, aby mohla systematicky sa tomu venovať a spracovať to. Takže vždy tu zostáva výčitka selektívnosti. Prečo sa venuje komisia niektorým prípadom a iným prípadom sa nevenuje? Pokiaľ teraz hovoríte, že rozmýšľate o novom personálnom vybavení, e, bude e, to prepojené s tým a budete mať možnosť systematicky spracovať všetko, čo sa ukázalo e, pri Luxembursku a možnej deformácii hospodárskej súťaže. Ďakujem. Dve minúty, takže tri minúty. Pán profesor, veľa otázok v jednej ste položili. Ešte sa však vrátim ku kolegovi Simonovi, pretože sa nás pýtal, či uh, myšlienku, či nechceme pomenovať i daňové raje v EÚ. Nebudeme to robiť, pretože e, chcem, pokiaľ sa návrhy komisie e, správne e, uplatnia, tak je to fenomén z minulosti a nie budúcnosti. Čiže pokiaľ nebudú nejaké závažné skutočnosti, tak potom to bude možné urobiť a priamo pomenovať tieto krajiny. Teraz e, k otázke, prečo e, Luxembursko si zvolilo tento model e, dane a nebol za odstránenie bankového tajomstva. Ja vám chcem pripomenúť, že vtedy sme žili v inom svete. A svet bol taký, že prevládajúci názor i odborníkov bol, že pokiaľ máte relatívne, keď sa zavedie relatívne vysoká daň pri zdroji, pri, daň pri zdroji, tak e, potom je to potrebné. V roku 2005 z, e, e, zvýšenie na 35 túto daň pri zdroji by splnilo podmienky, ktoré Luxembursko, Belgicku a Rakúsku by umožnilo aby systém mohli, pres, e, mohli aplikovať tento systém. Tie podmienky boli, aby sme nielen v rámci EÚ e, museli zdaňovať výnosy, ale i v tretich štátoch e, Švajčiarsko, Andorra, San Marino, aby tie krajiny sa tiež museli zapojiť do tohto systému. Medzi časom to urobili, ale aby USA so systémom automatickej výmeny informáciou, ak by súhlasilo to, malo za následok, že v roku 2002 tento dvojitý systém, systém koexistencie medzi oboma systémami, e, bol zavedený mimochodom so súhlasom Európskeho parlamentu. E, nebolo to spolurozhodovacie konanie, ale parlament bol E, požiadanie o stanovisko a e, to bolo zahrnuté. Ja, sa, e, ja nemám na zodpovednosti otázku hospodárskej súťaže a deformácie hospodárskej súťaže. Máme na to komisára a ja som sa opýtal a konkrétne nešlo o prípad hospodárskej súťaže. No, komisia sa venovala i niektorým javom v Luxembursku, takže ak by tu išlo o to, že by prišlo k nejakej deformácii hospodárskej súťaže vrátane Luxemburska, tak je to úplne autonómne e, so svojím kolegiom e, a svoju prácu robí pani komisárka veľmi dobre. Pokiaľ ide o niektoré prípady, pani Vesta, ja sa musíte spýtať na to, o To je možné. Hovoril som o práci v rámci komisie, kde, keď e, dostanem informáciu, že zdroje Digicom e, nie sú dostatočné, mimochodom e, robia veľmi dobrú prácu, toľko práce ako dve alebo tri ďalšie, takže ak vaše ešte otázky o výnosoch, vedel som to, z roku, od roku 1997 sa o to snažíme, bol som predseda ECOFINu, kedy sa prijalo základné rozhodnutie, aby e, prišlo k zdaňovaniu v celej Európy týchto výnosov. Samozrejme, ja neviem, koľko Nemcov e, svoje peniaze dalo do Luxemburska. Neviem ani koľko Luxemburčanov do Nemecka. ale vtedy neprichádzalo k, zdaň, i k ich eh, zdaňovaniu v žiadnej krajine. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda komisie. Ďalší na zozname za ALDE, Michael Teurer. Ja, Dank, uh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda komisie. Po všetkej otvorenosti vaše úvodné stanovisko považujem za uh, sklamanie. Je to premárnená šanca. A chcem jasnú otázku vám položiť. To, čo nás zaujíma, občanov. Panamské dokumenty ukázali, že ide o majetok pána Putina, ide o, Asadovú rodinu, sú to e, ľudia, ktorí sú na sankčných zoznamoch EÚ, ide o pranie špinavých peňazí, ide o schránkové firmy. A teraz si musíme položiť otázku, e, týkajúcu sa zodpovednosti, pokiaľ o justičnú zodpovednosť, ale aj politickú zodpovednosť. A v Panama Papers sa uvádza, že e, krajinu, ktorú najlepšie poznáte, Luxembursko je na štvrtom mieste, vyše 15 tisíc osôb ide, čiže moja otázka na vás je, kto nesie zodpovednosť, kto nesie politickú zodpovednosť za to, čo sa udialo a ako sa to spracuje bolo to všetko v poriadku? Nemusíme potom nič vyšetrovať, pokiaľ to všetko bolo v poriadku. Čo robí komisia s vami na čele ako predsedom, aby sa to vyriešilo? Môžem niečo doplniť? E, v našom termíne v Luxembursku povedala kom, komora právnikov 2400, e, nie 15 tisíc išlo, 2400 osôb. Ďakujem pekne za informáciu, tu som nepoznal chcem pánu kolegovi povedať, že predtým som spomenul, že sme sa venovali 12 novým iniciatívam e, a s novým zákonom a tie sa týkajú e, to, čo ste spomenuli, nie len pri Luxembursku i ďalších krajín a proti tomu musíme postupovať a to bude, budú obsahovať e, návrhy smerníc v júni a chceme sa ubezpečiť, aby najneskôr od 1. januára 2019 boli v platnosti. E, nie je to vždy e, možné za právne tajomstvo sa skrývať. Takže konáme. Ďakujem. Pán Tojerer, máte možnosť ešte dotačné otázky. Čo poviete občanom, pokiaľ ide o politickú zodpovednosť? Nemyslím si, že v politickej oblasti e, by sme mali hľadať zodpovednosť, pretože politické autority, ako sa to hovorí e, e, vo francúzštine, tí nie, nie sú tohto súčasťou. Premiér alebo minister financí v Luxemburgu, tí nevedú obchodný register, tieto politici nemajú informácie o tom, čo sa deje. Uh, a po tom, čo sa stalo, sa snaž, je teraz snaha nájsť cesty, obchádzky, akým spôsobom e, sa konalo a preto budeme proti tomu pôsobiť. Ďakujem pekne za GUE Fabio Di Masi. Ja, Herr Juncker, unser letztes Treffen war ja, ich sag... Na poslednom stretnutí u nás nemali sme lásku z prvého pohľadu. Sú tu viaceré kritické správy o daných záležitostiach v Lucembursku a preto by som sa chcel skôr sústrediť na budúcnosť. Hovoríte, hovorili ste mm, o určitých e, vlastnostiach Európskej komisie, hovoríte, že sú to záležitosti členských štátov. A teraz ako predseda komisie Teraz nejde o Luxemburg, ide aj o to, aby sme e, vyzvali ďalšie daňové raje, aby dali k dispozícii príslušné dokumenty skupiny pre kodex správania sa a chceme to nejakým spôsobom presadzovať a nie e, skrývať, pokiaľ ide o smernicu o úrokoch tu e, je umožnené e, otvoriť e, účet pre právnické osoby a meni to s offshore spoločnosťami. Po druhé, vo výbore pre dane ste povedali, že nikdy sme priamo nehovorili o daňových záležitostiach a máme tu dokumenty daňovej správy zo Spojených štátov tu sú štyri osoby e, zodpovedné e, za danie zo spoločnosti Amazon. A chcel by som sa vás opýtať, čo, o čom ste diskutovali počas tohto strednutia, napríklad aj o daňovej politike. A napokon e, finančný tajomník Madery povedal nám, že v roku 2012 v januári veľvyslanec Luxemburska spomenul zoznam podnikov, ktorí mali daňovú sazbu na úrovni 5 eh, bola tam nejaká medzivládna dohoda, eh, poverili ste tým diplomátu, diplomáta, nie, samozrejme nechceme tu vyhľadávať čo, to všetko, ale či sa to robilo eh, mailom, eh, eh, letecké alebo osobne. Ďakujem pekne za otázku. Nech sa páči, pán predseda komisie. Upozornili ste na určité medzery, ale chcel by som uzavrieť všetky tieto medzery pamäti. Neviem presne, kto, e, e, e, kde to urobil. Mali by sme presne zistiť, je dôležité vedieť, za akým účelom Nik, nikdy som nepovedal e, som, že nerokoval som inými o daňových otázkach. Nikdy som e, sa nestaral o konkrétne záležitosti určitých podnikov. Keď cestujete e, do zahraničia, častokrát dostávate takéto otázky, prečo napríklad Amazon sa presídil do Luxemburska. Ide o určité daňové dohody, ktoré nie patria do, podrobná do posobnosti ministra financií. Zapovedal som určité otázky, ale nikdy, nikdy som nedohodoval nejaké daňové záležitosti s vládami iných krajín v súvislosti s konkrétnymi podnikmi. pokiaľ ide o daňovú správu e, e, v Luxembursku, e, tam musí konať minister financí, samozrejme na základe príslušných dokumentov. Ale mm, mám na mysli veľvyslanca mm, Luxemburska v Portugalsku, tento diplomat podlieha ministru zahraničia a nemôže e, e, zastupovať e, financie, pokiaľ neviem si predstaviť, že by minister zahraničia naredil svojmu veľvyslancovi, aby zastupoval konkrétne firmy v Portugalsku na Madére Tieto otázky e, e, sú e, záležitosťou vlády, aby ich vysvetlila. Spomínali ste december 2003 a Washington, tom som nevedel. A teraz v mene zelených Sven Gigold. Vážne pán predseda komisie, Veľmi pozorne sme eh, sa divali eh, eh, na to, čo sa deje v oblasti súkromných, zanenie súkromných osob so sídlom v Luxembursku. Zdá sa, že systematicky smernica, ktorá bola vyjednaná na úrovni Európskej únie, ide o záverečnú 10-percentnú daň. To sa systematicky obchádzala a na základe tých údajov, ktoré sme analyzovali, to sa robila najmä v Luxembursku, nie v Belgicku alebo Rakúsku, to sme si overili. E, toto obchádzanie smernice zo strany e, e, poisťovacích spoločností a offshorných spoločností viedlo k tomu, že sa pokračovalo v, daň- v kratení daní. A pán Juncker v tejto súvislosti e, e, pokiaľ e, ide o podniky, ktoré unikajú daniam, mali by sme pomôcť členským štátom v rámci poskytovania právnej pomoci, aby sme vyhľadali takéto podniky a zabezpečili daňovú spravodlivosť. Druhá otázka O tom sme už hovorili po e, úniku panamských materiálov e, e, v generálnom rediteľstve právo sa zriadila osobitná skupina pre finančnú trestnú činnosť pozostáva šiestich osôb. Povedali ste, že sa posilnil, posilnil potenciál, ľudský potenciál, aby sa to mohlo robiť. Ste pripravení v súvislosti s tým, to, čo e, blokujú členské štáty na základe článku 160, e, e, konať, aby sa začalo konať aj v daňových otázkach a či to povedie k tomu, že budú musieť priznať farbu a nebudú sa skrývať za Hm, daňové e, e, raje. OK, klára Antwort. Eh, Herr Giegold hat die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Je to jasná odpoveď, takže môžete položiť následnú otázku. No, už ďakujem pekne za pozitívne informácie. Budeme na tom ďalej pracovať, ale domnievam sa, že mnohí ľudia si to práve o tom hovoril Michail Tojera. Povedal by som to jedno si predložili ste návrhy, ktoré sú e, e, silnejšie ako ostatné a doteraz e, občania očakávajú jasnú odpoveď ohľadom toho, čo plánujete urobiť. A to je otázka dôveryhodnosti a tu by sme mali predložiť nejaké pozitívne výsledky v oblasti spolupráce v daňových otázkach. Pochopil som to. E, treba naozaj veľmi podrobne pozrieť na tieto zložité otázky, ale v otázke dôviehodnosti musíme vychádzať e, v otázke komisie, e, vo komisie na základe toho, čo sme urobili. Zatiaľ E, žiadna komisia v otázke daňových únikov alebo e, vyhýbania sa dane neurobila toľko iniciatív ako my. Predložili sme 12 legislatívnych e, aktov. V maj 2015 sme pripravili novú smernicu v oblasti boja proti praniu peňazí Ďalej, v maj 2015 e, sme zavedli e, e, automatickú výmenu informácií v daňových záležitostiach. Táto smernica v roku 2017 nadobudla účinnosť a už dochádza k prvým automatickým výmenám informácií. V januári 2016 sme predložili návrhy na automatickú výmenu informácií na základe e, e, správ o jednotlivých štátoch a nadnárodných spoločnostiach. Takisto sme to navrhli zverejňovať e, správy o jednotlivých štátoch a v apríli 2016 sme to predložili a v januári 2017 našťastie šťastie po 7-8 e, e, e, mesiacov parlament sa statožnil s touto témou. V júli 2016 sme predložili ďalšie návrhy v oblasti pôsobenia proti prepieraniu peniazy a v júli 16 novú úpravu ohľadom e, skutočných e, e, vlastníkov v 2015 a 2016 roku. Sme uzavreli dohody so San Marino, Švajčiarskom. To bolo v roku 2002 ohľadom výmeny informácií v januári 2016 sme výrazne posilnili smernicu proti e, vyhbaniu sa plateniu daní a potom e, predložili e, nasledujúce návrhy. Máme nové návrhy ohľadom spoločného vymerovacieho základu a Dúfame, že to poskytne svoje výsledky a v oktobri 2016 eh, sme eh, prijeli eh, dokument ohľadom dvojakého zdanenia a maj 2019 tento mechanizmus urovnania sporov nadobudne účinnosť. V januári 2016 sme predložili zoznam úhradom e, daňových jurisdikcií. Samozrejme, tento zoznam bude treba doplniť a v júni tohto roku musíme predložiť ďalšie e, e, návrhy. Čiže počas pomerne krátkeho obdobia táto komisia pripravila 13 legislatívnych návrhov. Ďakujem pekne. Aj v tomto výbore sme sa zjednotili na tom, že komisia naozaj veľmi dobre pod, e, napreduje a toto všetko potrebujem. A teraz v mene je vtedy Defet Kubert. Uh, Dankeschön, Herr Präsident. Um, Jean-Claude Juncker, it's great to see you. Jean-Claude Juncker, som rád, že vás e, opäť vidím. Je to pre mňa vždy radosť. Ako premiér Luxemburska ste asi veľmi entuziasticky verili v to, že existuje určitá hospodárska súťaž aj v oblasti daňovej Myslím, že to je vec, ktorá prispieva ku zvyšovaniu efektívnosti, a aby aj vlády náležite využívali prostriedky. Myslím, že to je Jean-Claude Juncker ako bol. Ale teraz už ste v inej pozícii ako predseda Európskej komisie asi nahliadate ináč na otázky daňovej politiky a využívania prostriedkov daňových poplatníkov. Ako chcete zladiť týchto dvoch jean claude Junckerov? A, takže ako proste chcete zladiť tieto rozdiely v postojoch. Prečo je tu zrazu taký veľký e, e, rozdiel? Možno by sa mohli vrátiť k tomu starému, dobrému Jean-Claudeovi, ktoré sme poznali z minulosti, kde vlastne trval na tom, aby ekonomika fungovala efektívne. Ďakujem pekne za otázku. Nech sa páči, pán predseda komisie. David tiež som si kladol otázku, e, že kedy sa vrátite zase k otázkam, ktoré sú dôležité pre Britániu, pravda. A došlo to koncom vašej otázky. Keď ste ma naznačili, že som čosi ako schizofrenik, no nič nového pod slnkom. V podstate mm, opierame sa predsa o zásady e, Lisabonskej zmluvy. A spolu s inými. E, chcem zdôrazniť, že do istej miery sa nevenovala dostatočná pozornosť tomuto aspektu minulosti. Áno, som za súťaž v oblasti daňovej, ale musí byť tá súťaž korektná a tá nie je vždy korektná. Uvediem jeden príklad, ktorý je menej kritický. Napríklad smernica o, e, o HDP teda o daň z pridanej hodnoty DPH. A tam vždy členské štáty sa snažia vyjednať to, čo je v ich najvyššom záujme, pokiaľ ide o možné výnimky. A to sa potom vlastne odvíja od toho, aké máme princípy a aké odchýlky sú dosiahnuteľné zo strany jednotlivých štátov. Ďakujem pekne. Ďalším je Mario Borgecio. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. A vítam medzi nami predsedu Európskej komisie. Hovoríme o rôznych transakciách a vieme, že e, často sa podniky snažia zakryť, kto je skutočným vlastníkom toho účtu. Otázka, aké opatrenia chce prijať, aké chce komisia prijať opatrenia, aby členské štáty, pokiaľ ide o daňové raje, napríklad ako Luxembursko, Holandsko, aby konali v tom zmysle, že nebude bankové tajomstvo takéto veci chrániť. Nehovoríme len o vyhýbaniu sa plateniu daní, ale ide tu aj o presun nezákonného kapitálu zločineckými skupinami. Materiál Panama Papers spôsobil, že sa otvorila pandurína skrinka. A výsledok je ten, že tu máme krajinu, spomína sa tu teda Panampa a potom Michel Muscat napríklad obdržal viac než milión dolárov e, z, od jedného podniku v Dubaji a potom ešte tam e, sa spomína nejaký diktátor Azerbajdžanu. A to tom v čase valita podpisovala rôzne obchodné zmluvy. Myslím, že nový pán Juncker je ten bojovník, ktorý má v ruke meč a štít a bojuje proti daňovým únikom a chcete naozaj efektívne použiť ten meč. Áno, ďakujeme za otázku. Myslím, že ešte sa v Malte vrátime, ale nech sa páči, pán predseda komisie. Nemôžem hovoriť o individuálnych prípadoch, ktoré sa týkajú Malty. Myslím, že to spadá do kompetencie maltských orgánov, ale zo strany svojej môžem povedať to, že vlastne takto ťažko sa k tomu vyjadrovať, keď nemám presné informácie. Keď ide o konkrétne informácie ohľadne vlastníctva, myslím, že daňové orgány by to mali mať k dispozícii. V roku 2016 sme navrhli nové e, predpisy, ktoré majú umožniť príslušným orgánom získavať tieto informácie o tom, komu konkrétne patria príslušné účty aby bolo možné identifikovať skutočného majiteľa toho účtu a tieto pravidlá e, vstúpia do platnosti 1. januára 2018. Nejaké nadvezujúce otázky? Jedna poznámočka, ak dovolíte. Potom e, pripúšťa pán predseda, že e, mafia a podobné zločinecké organizácie zatiaľ môžu investovať až do 1. januára 2018, až potom sa začnú tieto toky peňazí kontrolovať. No, v júli 2016 sme predložili tento návrh. Ten musí byť preložený do všetkých e, jazykov národných legislatív. To trvá nejaký čas. Myslím, že že tu máme obdobie 1,5 roka a myslím, že to je z hľadiska naliehavosti o ta, to, tejto témy dosiahnutelné. Ďalší reček, pán Markus Ferber. Môžem len potvrdiť, čo ste povedali. Ja zastupujem región, ktorý je ďaleko od Luxemburgu, ale Rakúsko je blízko a tam skôr Nemecko e, skôr do Rakúska alebo Švajčiarska dostali peniaze a nie Luxemburska, takže bolo tu veľa hriešníkov v tomto svete. No chcem sa ešte dotknúť toho, kde komisia sama schválila daňový raj v rámci Európskej únie. Madeira, mám na mysli Madeiru. 27. mája po prvý raz v roku 1987 e, schválila daňový režim, ale bolo tam e, potvrdenie o schválení a komisia hovorí, že to neznamená súhlas s etablovaním offshore finančného miesta e, v rámci voľnej zóny. Oficiálne ide o to, že podpora, ekonomická podpora a pracovné miesta majú byť vytvorené. V roku 2014 1800 68 e, sa vytvorilo vyše 2100 pracovných miest. Nie sú to tie, ktorí e, montujú schránky, ale sú to riaditeľia, ktorí potom používajú a e, čiastočne vedú viac ako 100 firiem. Od ministra financí Madery sme dostali informácie, že v jednom v Fundhale v jednej budove 180 firiem sa nachádza. Čiže otázka, ktorú ja mám, je, aké opatrenia príjma komisia, aby to, čo už vo, z roku 1987 do schválenia, čo napísala, že zaistiť, aby to skutočne slúžilo ekonomickej podpore a nie vytvoreniu offshore finančného miesta, že to skutočne robí, pretože pravidelne sa robia kontroly, ako komisia tu splňa svoje záväzky. Ďakujem. Pán predseda. Takže, milý Markus, myslím, že že kým sa nezavedie mýto, tak e, tieto malé veci medzi Bavorskom a Rakúskom, to je, myslím, že tam netreba platiť mýto, pokiaľ ide o Madejru. Myslím, že komisia e, Delorova, ktorá to prijala, bola iná, ako vtedy boli iné pravidlá, vtedy, že pre oblasti na okraji Európskej únie, že je možné takéto niečo schváliť, takých je množstvo a to, že existuje, sa dozvedám dnes, ale ja nemôžem všetky rozhodnutia predchodcov komentovať. A napríklad E, v minulosti, ale e, získam informácie o tom. Ale minister financí v Madeiri. E, nie komisia. To majú na zodpovednosti. Mám ešte trošku času. Vždy je časovo obmedzené bolo to, to povolenie. To ešte bolo počas Barozovej komisie a potom v memorande o porozumení s Portugalskom trojka, ktoré trojka uzavrela sa, poukázala na to, že e, zdaňové režimy, zdaňovacie režimy sa majú tiež spracovať. Takže nie je to len e, téma z roku 1987, ale komisia o tom viackrát diskutovala. I na euroskupine sa o tom diskutovalo. Takže si myslím, že tento prípad je e, známy a komisia má úlohu, pokiaľ urobí takéto povolenie, tak sa musí schváľať o tom, aby sa podmienky tohto povolenia dodržiavali. uh, Musel som to dlhšie e, držať. E, vrátim sa raz k tej téme Madere, Madeire a, a pokiaľ si spomínam v trojke závery, ktoré sa schválilo v, pri Portugalsku, tak tam sa niečo rozumné snáď podarilo. Dobre, ďakujem pekne. Čiže ukončili sme kolo za frakcie. Mám tu 4 catch DI, Louis Michel, Pervan Špereš, Ana Gomez, Angel Camber Pacáky z ECR. Takže catch DI minúta a kratšia od, kratší priestor na odpoveď. Louis Michel, nech sa páči. ďakujem, pán predseda. A ďakujem, pán predseda komisie, za vysvetlenie, ktoré ste nám poskytli. Chcem povedať, že vaša komisia urobila oveľa viac než predchádzajúce komisie, pokiaľ ide o problémy, o ktorých dnes tu hovoríme. Naozaj ste sa podujali na kolosálnu úlohu. Ešte samozrejme nie je tá cesta na konci, ale keď to porovnáme s prvou Barozovou, komisiou, je to veľký krok vpred a to, čo konáte, je nesmierne dôležité aj v porovnaní s tým, čo bolo urobené v minulosti. Rád by som sa opýtal, ale prečo komisia nepožiada členské štáty, prečo ich nevyzve, aby prijali konkrétne praktické opatrenia, ktoré povedú k zvýšeniu harmonizácie v daňovej oblasti. A to by potom, potom na prospech investícií, pretože by tu existovala právna istota, kde by sme mali dočinia s priamým zdaňovaním, namiesto toho, že tu zatiaľ funguje určitá cirkulácia v oblasti daní. Takže keď povedzme právnici svojim klientom radia, ako obchádzať niektoré pravidlá, využívať výhody rôznych daňových režimov. Takže je to otázka politickej vôle. Je, myslím si, že môžeme povedať, že komisia je pasívna. Myslím, že treba viac pritlačiť na radu, aby, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne, pán Mišal. Myslím si, že tu ide aj o rozsah celkovej témy. Hovoríte temer o úplnom, úplnej harmonizácii v daňovej oblasti. Myslím si však, že to zachádza príliš ďaleko. Mohli by sme však e, zlaďovať daňové systémy a aj daňové sadzby, aj daňový základ. Určite je to priestor, e, ktorý stojí za preskúmanie a e, neviem, či sa podarí dosiahnuť úplne jednohlasný súhlas zo všetkých strán a úplne na všetkom sa zhodnúť v tejto fáze, ale určite sa budeme odvíjať od existujúcich zmluv, ktoré pre nás platia. Zatiaľ to bude dosť náročné. Ďakujem pekne. Slovo má pani Perváš Bereš. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rada by som sa vrátila k tomu zoznamu krajín, ktoré sa pokladajú za vysoko rizikové a parlament ich odmietol už dvakrát. A vždy je troška nepríjemné poukazovať na konkrétne krajiny, pretože vidíme, že okrem toho, že sú tu tieto krajiny a ešte vlastne aj Komisia žiada ECB, aby nezasahovala proti týmto krajinám Garzi, Bermuda, Libanon a tak ďalej. Ťažko e, ostať pokojný, keď sa tu hovorí o daňových rajoch a je tam riziko prepierania špinových peňazí. Takže povedali ste, že sa pracuje na týchto témach, ale všimla som si, že tí, ktorí pracujú na nejakých eh, bonusoch a skúmajú otázky pre nešpinových peňazí, eh, poukazujú na určitý konflikt záujmov. Myslím, že ak povieme, že sa musíme pozrieť na tých 200 krajín, asi nám to nepôjde, nebude to možné, ale a keď máme určité podozrenie voči niektorým krajinám, mohli by sme sa zda zamerať len na tie, kde existuje to podozrenie, než aby sme mali kompletný zoznam a všetky tie krajiny preberať. Ďakujem. No, ako som už povedal, e, určite E, sa nebude vedieť e, vyjadriť e, úplne ku všetkým, ale komisia skúma ten mechanizmus. Určite, že budú podrobné zoznamy k dispozícii, pretože, ako ste povedali, Európska investičná banka prichádza s iniciatívami. A už vidíme, čo sa bude diať. Slovo má Anna Gomeš, jedna minúta. Dúfam, pán predseda, že komisia objasní, čo sa stalo počas trojky, keď e, došlo k veľkým nárastom daní pre strednú triedu v Portugalsku a zároveň peniaze boli prevedené do rajov, ako je Panama, napríklad skupinou ako je Monsanto, a pritom si to nikto akože nevšimol. Čiže je to teda ako tak daňová amnestia. Otázka. Postará sa komisia o to, aby sa riešila otázka prania špinavých peňazí z hľadiska rôznych go, zlatých víz a investičných programov. Týka sa to aj našej krajiny, Portugalska. A potom ešte sú tam také mená ako Luxembursko. To sa tiež spomína ako dôležitý, dôležitá lokalita pre pranie špinavých peňazí zo strany skupín organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Ďakujem. Takže ďakujeme za otázku. No a pokiaľ ide o tie pasy, ako som už povedal, zaviedli sme ďaleko siahle nové opatrenia a pravidlá zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí a aj s cieľom bojovať proti financovaniu terorizmu. Okrem toho už sa e, prehodnocujú aspekty tohoto návrhu a predpokladám, že tieto všetky problémy e, sa budú zvažovať aj v ďalších orgánoch a inštitúciách. Dobre, druhá otázka. Pardon? Samozrejme, tento problém budeme skúmať, aby sme sa s ním ešte bližšie zoznámili. No, toto sme ešte nepreskúmali úplne, ale v Luxemburgu sme sa na to pozreli a zatiaľ, ako o, som dostal informácie, zatiaľ neboli zistené žiadne porušenia predpisov. Pán Zambacký má slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán predseda komisie Juncker. Hovoríme tu o zdaňovaní v Luxemburgu, o Panama Papers. Hovoríme aj o prípadoch v Írsku je to znepokojivé, no, úprimne povediac. Ale pozrime sa do budúcna. Čakáme taktiež na summit e, Európskej únie a Číny. V tomto zmysle, aké sú opatrenia, o ktorých uvažujete, keď e, hovoríte so svojimi čínskymi kolegami? Ide o to, aby sme E, zabránili nejakému China Leaks. Takže čo robíte v tomto zmysle? No, na toto sme sa zamerali ešte v novembri 2014 a e, išli sme s tým, aby komisia navrhla všetkým členom e, G20, aby sa došlo k automatickému systému výmeny informácií, ale nie všetky európske krajiny súhlasili toto je téma e, táto téma sa proste objavuje stále a znova a znova. Ďakujem pekne. Ešte máme... Slovo má pán Tomas Mann. Ďakujem pekne, pán Jean-Claude. Som prekvapený, ale teší ma, že napriek E, všetky kritiky správa aj z e, ľava. Povedali ste, že ako do komisie e, ste vytrvali, ste presadzali nové iniciatívy. Daňová konkurencia musí byť, ale musí byť spravodlivá. Ale čo nás tu, čo tu branie, to je rada naozaj musíme zmeniť otázku jednomyselnosti. Niektorí tvrdia, že to nejde, ale Mali by sme vyvinúť e, e, tlak, a aby e, sa to zmenilo. Je Jean-Claude Juncker na našej strane? Som už povedal, že pokiaľ e, e, by došlo k zmene e, zmluv, potom by sme mali uvažovať o možnosti či už kvalifikovanej alebo super, super väčšiny vrátania daňových otázkov. otázok. Ďakujem pekne. Evelyn Regner ako ďalšia. Ďakujem pekne myslím si, oslobodené od dane a cieľ e, prístavy. E, je možné, aby v Európskej únie e, takéto obrazy boli v krajine nikoho. Komisia by nemala sa tomu prizerať, ale predkladať nejaké právne predpisy. predtým, ako eh, budeme rokovať, musíme sa na to podrobne pozrieť, eh, rozanalizovať a potom budeme konať. To, bolo, eh, to bol jasný prísľub. Najprv to budeme analyzovať a potom prípadne konať. Pretože je tu určité práva, určité právo iniciatívy u komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď vychádzame z toho, že by tu mala existovať nejaká súťaž e, v oblasti daňovej. Asi to je ťažko udržateľné. Keď e, je povedzme daň 0,05%. Tak isté, že komisia robí kroky vpred, ale e, toto je globálna výzva. Nemôžeme to proste riešiť na štátnej, vnútroštátnej úrovni, dokonca nie len na európskej. Nakoniec podniky E, za túto prax musia platiť veľa, keď hovoríme o daňových únikoch a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Takže toto je jednoznačne otázka, ktorá presahuje hranice Európskej únie a týka sa aj tretich krajín. Čiže návrh komisie je stále ešte slabý. Potrebujeme razantnejšie riešenia a dôležitá bude práve automatická výmena informácií medzi krajinami. Teda čo urobí komisia? aj vo svetle obchodných zmluv, ktoré vlastne umožňujú aj takéto daňové úniky e, vo vzťahu ku e, tretím krajinám. Toto je vec, ktorá jednoznačne súvisí s daňovými reformami na medzinárodnej úrovni. Takže, pán predseda Juncker, čo chcete robiť v tejto veci? Ďakujem pekne za slovo. Nož, dosť váham, keď by som mal reagovať na to, že poviete, že obchodné dohody vedú ku daňovým únikom. To je... No, rozvojové krajiny, áno, nie celkom proporcionálne e, využívajú prostriedky, ktoré, ktorými disponujú, ale to, čo ste spomínali, automatická výmena informácií, to je ešte cesta, no, v tejto otázke je nás ešte čaká dlhá cesta. Ale na, G, na G20 alebo G20 určite e, sa vieme na mnohých veciach zhodnúť, pretože viaceré krajiny G20 sú rozvojovými, ale ešte aj na e, G7. Tam dochádza k vyvíjaniu ozaj výrazného tlaku. Ďakujem pekne. Slovo má pani Pirko Renen. Ďakujem za slovo. Pán predseda. Rada by som sa opýtala, ako sa vám darí dosahovať eh, určitú eh, jednotu z hľadiska Eh, investičných aktivít, napríklad investičná banka, eh, banka pre obnovu, keď sa stále hovorí o tom, že investičné fondy využívajú eh, daňové raje alebo offshore miesta. Aj v súvislosti s daňovými dôsledkami obchodných dohôd napríklad. Do aké ste doteraz skonali konkrétne keď hovoríte o koherentnosti v boji proti daňovým únikom. A čo plánujete do budúcna? Ďakujem pekne za túto otázku. Nech sa páči, pán predseda komisie, čo poviete na túto otázku? Toto je podobná otázka ako tá, ktorú položila pervanš. Európska investičná banka, EBRD, sú banky, ktoré venujú obrovskú pozornosť otázkam financií a aj rozvoja. Neviem, či to, či to prešlo. Toto bola moja odpoveď. Aha, takže predpokladal som, že to bude niečo takéto. V poriadku teda. Myslím, že tu, môžeme túto tému uzavrieť. Chcem poďakovať pánovi predsedovi komisie za... Naozaj táto výmena názorov bola veľmi, veľmi otvorená a korektná a v celkovo sme si vypočuli názory 19 kolegov, ktorí položili svoje otázky. Prajeme pánovi predsedovi komisie mnoho úspechov pri implementácii návrhov. A teraz nás čaká 15-minútová prestávka. Ďakujem.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 dos, tres.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 Good afternoon. We continue now our hearing. Teraz budeme pokračovať ďalším vypočutím našim hostom. Prejdem do tej svojej materskej reči a teraz ako nášho hostia by som chcel pre, e, predstaviť štátneho tajomníka pre daňové e, otázky Portugalska, pána Fernanda Rochu Anradeho. Pán Anrado, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás, aby ste s nami prebrali e, otázky súvisí s daniami v Portugalsku a na niektorých z vašich ostrovoch. Na konci nášho e, rokovania s predsedom komisie pánom Junckerom vyvstali nejaké e, otázky ohľadom Madejry. A nepochybne budeme mať ďalšie otázky na túto tému dnes. Zvyčajne máme 45 minút na toto vyčlenené a zvyčajne máme taký slot, e, trojminútové sloty, jedna minúta na otázku a dve minúty na odpoveď s tým, aby sme dodržali tento harmonogram. Srdečne vás vítam, ďakujem, že ste prišli a teraz máte slovo na úvod e, zhruba 5 minút. Nech sa páči, pán štátny tajomník. Muito obrigado, senhor eh, presidente. Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. Vážené poslankyne, poslanci, ďakujem vám za to, že ste ma pozvali, aby som prehovoril na tomto vyšetrovacom výbore. Chcem začať tým, že zdôrazním význam tejto témy a vôbec eh, môžem povedať, že celé 10 ročia eh, daňové raje slúžili na to, aby sa v nich ukrývalo bohatstvo a aby sa e, príslušní páchatelia vyhýbali tomu, že by zaplatili to, čo sa zaplatiť má. Táto prax nielen podkopáva príjmy z daní, ale aj legitimnosť celého daňového systému ako takého. Dokument Panama Papers upriamil pozornosť verejnosti opäť na túto tému. Tie dokumenty, ktoré sa zverejnili, ukázali na rôzne e, aspekty tejto nekalej praxe. Portugalské daňové orgány spolu s príslušnými orgánmi iných krajín identifikovali osoby, ktoré sú spomínané v dokumente Panama Papers. Boli ich nejakých 165 portugalských občanov, ktorí sú tam e, spomenutí a prebieha vyšetrovanie ohľadne týchto osôb a veľmi dôležité, sa vytvorila aj pracovná skupina v rámci OECD, ktorá sa tejto téme venuje. Samozrejme, že z toho, čo sa objavilo a odhalilo, sme si vzali aj ponaučenie. Určite dokument Panama Papers poskytuje priestor, ktorý nám umožní hĺbšie skúmať tieto metódy a vyvinúť aj na našej strane nové metódy, ktoré umožnia získať e, informácie, ktoré potrebujeme. Zatiaľ totiž je systém nedostatočný a často tie fakty, ktoré sa získajú, sú nedostatočné a tie informácie, ktoré sa aj získajú, predsa nie sú dostatočné z hľadiska daní a daňových orgánov. Takže určite sa budeme musieť snažiť nájsť takú odpoveď, ktorá bude mať aj preventívny účinok. Preto cestou národnej legislatívy sa Portugalsko snaží angažovať v bilaterálnych aj multilaterálnych aktivitách v rámci Európskej únie s cieľom prehlbiť vzájomnú výmenu informácií. Na, v tom pozvaní, ktoré som oddržal, sa uvádzajú aj transfery peňazí eh, vo vzťahu ku daňovým otázkam. U nás v Portugalsku prebieha analýza takýchto transferov na rôzne, do rôznych lokalít a eh, vypracovala sa aj štatika, štatistika na obdobie 2011 až 2014. A musím povedať, že ne všetky údaje boli náležite spracovávané v minulosti a preto sa teraz skúma aj prečo dochádzalo potom k tomu problému. Systém, ktorý sa týka transferov prostriedkov do offshore lokalít, e, súvisí s tým, čo nazývame triangulácia. Ak prvý transfer prejde E, sa koná do sprostredkovateľskej krajiny, tak potom e, sa nakoniec vlastne odbúra tá krajina pôvodu. Keď peniaze dorazia do daňového raja. A potom vlastne ten rezident danej krajiny ani nemusí vedieť, že tie peniaze sa dostávajú do daňového raja. Ide o to, aby sa e, zabezpečilo v rámci Európskej únie zdieľanie informácií. To by bola veľmi význačná e, pomoc a umožnilo by to lepšiu spoluprácu finančných inform- inštitúcií. Čiže ide o to, aby členské štáty aj príslušné daňové e, mohli získavať, e, teda, alebo respektíve podnikať príslušné kroky. Preto určite táto európska iniciatíva bude na prospech. Chcem vám poďakovať veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť sem do Bruselu. Máme ešte fact-finding misiu do Portugalska, preto môžeme to využiť i na prípravu. Teraz na základe našich pravidiel e, dám slovo obom spravodajcom. Nech sa páči, je Pet Kofford. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujem aj za to, že ste e, prišli na náš výbor, aby ste vysvetlili situáciu v Portugalsku. Začnem tým, čo ste spomínali aj vy. E, pokiaľ je o kontrolu transferov do offshore lokalit, spomínali, spomínali ste obdobie 2011 až 2014. A samozrejme tam bolo prevedených mnoho miliard eur. Mohli by ste nám povedať, ako sa to vôbec mohlo stať, že k niečomu to došlo, že došli, tak, nastali takéto nekontrolované prevody? A kto sú tí, ktorí tie transfery, kto z nich získaval? E, išlo to cez prostredkovateľov. E, viackrát sa spomína portugalská banka, Bank of Portugal. A ako teda prebieha v Portugalsku vyšetrovanie? Či prokuratúra skúma tieto otázky prenia peňazí a či vôbec má prokuratúra dostatočný prístup k týmto e, materiálom, treba od daňových orgánov. A ešte chcem na záver chce spýtať, e, ste pod dohľadom trojky. Chcem povedať, akú úlohu zohrávala trojka v tom, že sa zabránilo takýmto masívnym veľkým prevodom do daňových rajov zo strany vlády. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči odpoveď. V prvom rade, pokiaľ je o tie nekontrolované prevody, myslím, že príslušné finančné orgány splnili svoje právne povinnosti a záväzky, ale Spracovávanie údajov e, na tých finančných orgánoch znamenalo, že pokiaľ išlo o hodnotu prevodov viac než 10 miliárd, tak tieto neboli náležite spracovávané a neboli patrične vkladané do databázy a tým pádom sa tie údaje ani nedostali do štatistík a nedostali sa ani do e, nejakého e, náležitého rámca pre kontrolu a inšpekcie. Takže daňové orgány teraz už majú prístup k všetkým dátam a samozrejme išlo o to, že tie daňo, da, daňové informácie boli prístupné daňovým orgánom, ale neboli správne spracovávané v minulosti. A preto prokuratúra iniciovala eh, aj trestné stíhanie v danej veci a jednoznačne budú k dispozícii prokuratúre aj príslušné daňové informácie vo vzťahu k aktivitám do budúcna. Nespomínalo sa ale, a trojka sa nespomínala v tomto ohľade. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Petr Ježek. Ďakujem pekne, pán štátny tajomník, že ste prišli medzi nás. Ako vyhodnujete, vyhodnocujete implementáciu zákonov EÚ vo vašej krajine a aj vo vzťahu k tomu, čo povedal predseda komisie Juncker dnes na tejto pôde. Ako prebieha spolupráca s komisiou? Aká je úroveň interakcie medzi vami a komisiou? A ďalej ešte, aká je e, úroveň vymáhania alebo vymožiteľnosti práva v tejto, oblast, v tejto sfére. A ako vidíte, dohľad na všetkých sprostredkovateľov, nielen na banky, ale aj na právnikov, e, daňových poradcov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán štátny tajomník, máte priestor na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Úloha európskych inštitúcií bola základnou pri vytváraní mechanizmov na výmenu informácií. A chcem ešte raz dôrazniť, ako som povedal aj v úvode. Toto znamená veľkú zásadnú zmenu aj v rámci celkovej, celkového toho európskeho systému. Je dôležité dostať sa k informáciám aj v tých eh, zahraničných jurisdikciách a aby to, došlo, aby to bolo možné automaticky. Takže ide o to, aby sme mali prehľad aj o tom, aké sú daňové sadzby v jednotlivých štátoch. A je dôležité, aby sa náležite uplatňovali príslušné daňové predpisy v tom e, teritoriu, kde e, vzniká aj zisk iniciatívu OECD veľmi oceňujeme v tejto sfére a myslím si, že by tá iniciatíva mala pokračovať aj ďalej. Mechanizmy presadzovania práva e, na úrovni EÚ v podstate tu hovoríme skôr o výmene informácií a implementácii daňových pravidiel, ale to zatiaľ zostáva skôr v pravomoci členských štátov. Myslím, že čo by sme mali robiť je povzbudiť Európsku komisiu i členské štáty, aby sa uberali tou líniou, ktorú si vytýčili. Teda ide o vytváranie mechanizmov, ktoré umožnia lepšie e, uplatniť v praxi príslušné pravidlá. Ďakujem pekne, pán štátny tajomník. Teraz za frakciu Pán Melo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Prvne začneme počítať čas na moju otázku. Poprosím, zastavte časomieru. Chcel som sa ešte najprv k niečomu vyjadriť ohľadne tejto rozpravy. Táto debata je politickou debatou, ale musí vychádzať z faktov a nie z nejakých ilúzií. Takže otázka, ktorú položil pán Kofort eh, ako spravodajca za socialistickú skupinu, za skupinu socialistov, chcem povedať, že asi tu došlo k určitému nedorozumeniu. Pán štátny tajomník hovoril o transferoch 10 miliard, ktoré neboli dobre zaznamenané medzi rokmi 2011 až 2014. Prosím, aby nešlo o nejaké nedorozumenie. Nezáleží na tom, akej farby je vláda. Generálny tajomník daňových, daňovej inšpekcie sa vyjadril, že 18 z tých 20 e, priznaní, to bolo v roku 2015 a 16, a z toho 4 e, boli vo funkcii počas fungovania súčasnej vlády. To treba brať do úvahy, pretože tam e, musíme vychádzať aj z toho, že 18 z 20 správ boli e, v roku roku 2014 16. No a teraz, ak dovolíte, môj oficiálny čas. Chcem srdečne uvítať medzi nami pána štátneho tajomníka. Chcem sa spýtať na tajné dohody, ktoré boli podpísané v júli 2010 a 28. augusta 2010 to bolo potvrdenie. Bolo to podpísané medzi pod, portugalskou soci, stranou socialistov a premiérom Josef Sokratešom bolo dohodnuté, že Panama e, sa odstráni v Portugalsku zo zoznamu daňových rajov. A Portugalsko teda podnikol kroky k tomu, aby sa Panama odstránila z toho zoznamu, ale nakoniec Panama zostala na tom zozname vďaka iniciatíve PSD, teda príslušnej politickej strany v Portugalsku. Zabránili sme tomu, aby sa Panama odtiaľ odstránila z toho zoznamu. A pri uplatňovaní príslušnej legislatívy zameranej proti daňovým rajom spomína sa aj Uruguay. Napríklad Uruguay mal byť odstránený z toho e, zoznamu a článok 63D tam hovorí ešte v v e, odsekoch ABCD o detailoch. Ide o, tom, o to, ako sa bude uplatňovať právo a presadzovať právo v Portugalsku. Teda rozhod- rozhodnutia vlády predsa nemôžu porušovať zákon. Hneď ukončím, pán predsa, len ešte pár slov. Takže aký je váš názor na toto, pán štátny tajomník? A pokiaľ ide o tých 10 miliard eur, určitá časť týchto prevodov financií e, sa udiala počas vašej vlády. Takže kto tam bol do toho zaangažovaný? Ktoré banky? Ďakujem. Takže mi sa páči, máte viac priestoru teraz na vašu odpoveď. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec Melo. Nebudem nejak korigovať tie čísla, ktoré ste uvádzali, ale je tu viacero právnych chýb, ktoré sa týkajú napríklad e, prušenia bankového tajomstva a tak ďalej. A v podstate išlo o to, že sa nedostatočne dbalo na patričné predpisy a ochranu keď dochádzalo k tým transakciám. Viacero aspektov sa spomenulo aj v médiách. Ja som teda okolnosti nebol súčasťou žiadnej z tých vlád, ktoré ste spomínali, ale pri dvoch príležitostiach, konkrétne premiér našej krajiny a premiér inej vlády, a podpísali, aspoň som počul, že teda tam bola požiadavka na to, aby sa od Panama odstránila z toho zoznamu. V roku 2010 e, a to sa ešte pán e, premiér Pazos e, Koralien navštívil Panamu, o tom sa tiež hovorilo, ale ja by som sa vyjadril skôr ku súčasnej vláde. Samozrejme, že Myslím, že by, mm, by sme mali mať zoznam tzv. jurisdikcií, ktoré nie sú ochotné spolupracovať. Čiže mali by sme mať jednoznačný prístup k daňovým informáciám a je dôležité, že nemusíme e, v tomto zmysle hovoriť o daňových sadzbách jednotlivých krajín. No, isté, že je to vec transparentnosti, ale e, tá vláda, ktorú ste spomínali, sa rozhodla odstrániť tri krajine z toho zoznamu. E, z veľmi dlhého zoznamu e, týchto krajín, čiže odstránili sme tri, a, pretože splnili sériu kritérií. Napríklad išlo o výmenu informácií s Portugalskom cestou mechanizmov, ktoré sú stanovené medzinárodnými zmluvami a ktoré aj OECD pokladá za dostatočné. Tieto kritériá vylučujú možnosť toho, aby tam Portugalsko malo Panamu na tom zozname. To bolo vysvetlené aj e, portugalskému veľvyslancovi. Samozrejme nechcelo Portugalsko sa e, dostať do nejakej situácie, že by sa niečo zakrývalo na medzinárodnej scéne. Podobne ako aj predchádzajúca vláda, aj naša vláda sa snaží o korigovanie situácie tam, kde teda štatistiky neboli presné, keď neboli uvádzané správne vo vzťahu k tým finančným prevodom, ale to, keď sa niečo neuverí, neuverejní, to nemusí byť otázka toho, že sa to neuverní preto, lebo tam e, boli v platnosti nejaké predpisy o utajovaní, ale skôr ide o daňové tajomstvo, e, sa týka vlastne bežných občanov. Dovolte ešte v krátkosti nadviazať. Otázka od pána poslanca Mela. Takže zákon 63D, je to daňový zákon, konkrétne paragraf tohoto zákona 63D, tam sa hovorí o týchto aspektoch. Vy sa teda môžete potom na základe tohoto rozhodnúť, e, ako budete pristupovať k daňovým zákonom. 68, 80, a 80. To sú tie články, ktoré sa týkajú finančných inštitúcií. Bol by som rád, keby ste tieto informácie mohli zaslať na sekretariat, aby sme mohli ísť ďalej. Sú tu aj ďalšie otázky. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. Tieto informácie preskúmame. Slovo má Anna Gomeš. Ďakujem veľmi pekne. Chcem eh, sa spýtať, či existuje nejaké odôvodnenie, prečo sa prečo dochádza k omeškaniu v vyšetrovania týchto transferov, ktoré sa udiali medzi rokmi 2010 a 2014. Chcem sa spýtať, čo sa stalo potom, v rokoch 2015 a 2016, keď sme získali tieto dáta. E, rada by som vedela, či tieto transfery z vrátane Madejry boli vyšetrené a koľko v akej, akú sumu predstavujú tieto transfery do Madeiry? E, akej, e, o akej sume hovoríme? No, zaujímalo by ma získať informáciu o tom. Tiež sa vás chcem e, e spýtať na e, jurisdikcie, pokiaľ ide o vyhýbanie sa plateniu daní, zahrňa to Holandsko alebo Luxembursko. Sú to finančné centra, eh, kam portugalské firmy radi posielajú svoje peniaze. Takže chcem vedieť, aký je rozsah tohto problému v Portugalsku a ďalších, pokiaľ ide o DPH, podvody s DPHčkami. A koľko z toho ide do prístavu Rotterdam? Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán štátny tajomník, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pokiaľ ide o vyšetrovanie, ktoré spomínate, to vykonáva iný orgán. E, z je to ministerstvo financí, pod ministerstvom financí a zatiaľ e, nevypracovali záverečnú správu. Je to nezávislý orgán a my zatiaľ čakáme na výsledky tohto vyšetrovania. Pokiaľ ide o naše kroky, ktoré sme urobili medzi časom. E, stalo sa, že je to IT otázka. Zatiaľ nemáme žiadne náznaky alebo indikácie od toho, či bolo vlastnáha vyriešiť to predtým, než to bolo odhalené, pretože to bol problém. E, v rokmi 2013 až 16 a Nebola to veľká téma, ale už som e, spomenul, e, štatistiky Madeira je súčasťou územia Portugalska. A pokiaľ tieto štatistiky zahrňajú všetky transfery uh, e, z Avery, uh, odhľadnúť od daňového režimu, ktorého predmetom sú, Takže pravidlá, ktoré sa vzťahujú na Portugalsko, tie sa vzťahujú i na Madeiru. A teraz by som ešte mohol spomenúť, že nie sú žiadne krajiny EÚ, ktoré by boli na čiernom zozname daňových rajov Portugalska, pretože by to bolo v rozpore so zákonom. Ďakujem pekne. Ja by som e, na Gomez doplnenie, e, pokiaľ ide o daňové kontroly, e, ktoré obsahujú tieto informácie. Možno, že ste nedostali zatiaľ správu, no myslím, že by sme mali zistiť, čo sa deje. E, pán štátny tajomník, vy ste tiež, keď ste hovorili o tejto otázke, v Národnom parlamente ste hovorili, že 97% transferov zahrňa tých BIS eh, bankovú skupinu, ktorá eh, medzi tým skrachovala. Máte nejaké informácie? Nové informácie o tom? Ospravedlňujem sa. Eh, z dôvody, ktoré som vysvetlil pánu Anomelo, na základe súčasnej portugalskej legislatíve ja nemôžem poskytnúť identitu finančných inštitúcií, ktoré vykonali tieto prevody, ale dáty, dáta, ktoré sú k dispozícii sa len týkajú len um, sumy a destináciu krajiny, uh, to je na internete, nie je tam uvedené, aká uh, je pôvodná finančná inštitúcia, takže nemôžem ani potvrdiť, ani odmietnúť tieto inštitúcie. Teraz obe Francie to prekročili, to je aj v poriadku. A teraz prejdeme k ECR. Birko UNRN, nech sa páči pani kolegyňa. Ďakujem pekne ollut e ja Portugalsko bolo v procese programu poskytnutia úveru MMF a chcem sa vás pýtať, aké diskusie ste mali s EU a MMF a im zástupcami, pokiaľ ide o finančný sektor Madejru alebo celkovo e, úsilie vlády v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi. Bola to priorita, akým spôsobom boli tieto otázky riešené? Ďakujem, pán štátny tajomník. Myslím, že sú tu dve samostatné otázky. V prvom rade Madeira. Daňové pravidlá, e, pokiaľ ide o Madeiru, sú na základe európskeho nariadenia. To znamená, že e, má to prispieť k e, rozvoju e, odlahlých regiónov, vzdialených regiónov. To je podľa nás odôvodnené, keďže je to dôležitá súčasť vývoja, rozvoja, predstavuje to rozvoj Madéry. Počas rokov nebol žiaden prvok finančných služieb súčasťou týchto dohôd. A potom e, druhá otázka, pokiaľ ide o boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Toto je samozrejme prioritou, prioritou našej vlády, ako i e, predchádzajúcich vlád. A ten boj prebieha na e, rôznych frontoch. Jeden z nich je boj proti DPH a nadmerné odpočty DPH. Ďalej je tu otázka tiež e, medzinárodných výnosov a aktív a zatajovania aktív. Na základe portugalskej legislatívy sa snažíme vytvárať mechanizmy, e, kolúzii BEPS procesu, ktoré sa snažia e, zlepšiť transparentnosť. Nedávno sme videli obmedzenia hotovostných transakcií do istej hodnoty, ktoré boli prijaté, takže sa snažíme prepojiť daňovú legislatívu s ďalšími cieľmi vo finančnom sektore, ako je boj proti uh, praniu špinavých peniazí. Ďakujem za GUE Miguel, Miguel Viegaš. Ďakujem pekne, pán štátny tajomník. Vítajte, mám niekoľko stručných otázok na vás. V prvom rade otázka vyšetrovania v súvislosti s Panama Papers. Je to tiež spojené so švajčiarskými únikmi, kde 611 e, placov dane bolo s tým e, spojenými. Nechcem sa pýtať na konkrétne osoby, ale chcem sa spýtať na konkrétne množstvo a koľko z toho bolo vymožené, koľko stratil štát, o koľko prišiel štát týmito praktikami. Myslím, že tu by nás zaujímali podrobnosti. Tiež ste pomen- spomenuli bankové tajomstvo niekoľkokrát. Ja by som sa vás spýtať na to, aký je váš názor na túto tému a do akej miery to predstavuje prekážku v boji proti daňo, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí. Tiež by som chcel vedieť, aké zdroje máte k dispozícii pri riešení e, nových legislatív. Máme novú legislatívu, obrovské masy údajov, ktoré musia byť spracované v súvislosti s hĺbkovým auditom e, dotknutých inštitúcií. Máte zdroje k dispozícii na to, aby ste tieto výzvy mohli zvládnuť? A potom mám veľmi konkrétnu otázku spojenú s reportingom e, medzi jednotlivými krajinami. Vedieme o tom diskusiu. V Portugalsku je to už súčasťou kódexu, daňového kódexu právnických osôb, že údaje treba rozdeliť podľa krajiny, ale mohol by som spomenúť, že Portugalsko si zvolilo najvyšší prach 750 miliónov eur obrad. To je minimálne na to, aby krajina dala túto e, informáciu. Ja sa chcem spýtať, či máte nejakú konkrétnu informáciu o tom, koľko krajín, respektíve spoločnosti Portugalsku je pokrytých touto legislatívou a chcel by som vedieť, aká časť ekonomiky je pokrytá týmto mechanizmus. Dve otázky odpovedne, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o Panama Papers za e, Swiss Leaks, švajčiarské úniky, môžem vám povedať, že informácie, ktoré boli odhalené, boli informácie, ktoré boli pomerne staré, takže je veľmi ťažké priamo E, priamo získať tie prostriedky, akékoľvek informácie, ktoré boli relevantné z hľadiska e, vyšetrovania, boli odovzdané príslušným policajným orgánom, avšak boli tu i nepriame, nepriamo sa podarilo vymôcť nejaké prostriedky, boli tu viaceré situácie, ktoré začali ešte v roku 2004 a 2006, ale bolo to potom predlžené a to spôsobilo vyšetrovanie a tam začalo pred rokom, takže stále to v súčasnosti prebieha. Teraz sa snažíme pracovať na tom, čo je možné spolahlivo zistiť. Samozrejme, existujú obmedzenia, pokiaľ ide o výsledky, ktoré je možné získať z takýchto únikov. Na základe mojich informácií je oveľa dôležitejšie získať informácie automatickou výmenou informácií prostredníctvom formálnych kanálov a preto veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sme zlepšili ľudské zdroje, ako aj IT zdroje. Je veľmi ťažké pre malú krajinu alebo i stredne veľkú krajinu e, spracovávať objemy informácií, ktoré prichádzajú. Pokiaľ ide o ten hrach, prach e, a country by country reporting, keď si stanovíte takýto prach, takýto strop tak každá krajina má najmä záujem o informácie z druhých krajín. Neexistuje žiadna, žiaden stimul pre jednotlivú krajinu, aby išla na nižší prach. E, Portugalsko by bolo za to, aby tento prach bol relatívne nízky, ale ako iné krajiny, e, keďže ten strop je v súčasnosti vysoký, nikto nemá priamy záujem vytvoriť väčšie bremeno a väčšie, väčší viac e, byrokracie a papierovania väčšieho zaťaženia. Čiže je to otázka na všetky krajiny. Ďakujem pekne. Sven Gigont a Rose Manuel Fernández. Ďakujem. E, pre mňa to tak chaotickejšie celé tu prebieha. Takže k predrečníkom. Ja radšej budem eh, hovoriť anglicky, bude to jednoduchšie. Takže tri konkrétne otázky mám. Po prvé, po odhaleniach považujete to za porušenie pravidiel pri v súvislosti s praním špinavých peňazí, keďže štatistiky eh, presunu kapitálu cezhraničného neboli zverejnené, ako mali byť? Druhá otázka. Rozhodli ste monitorovať špecificky tie banky, ktoré neboli kontrolované v minulosti a ktoré sú zahrnuté v Panama Papers a otvorili ste e, trestné stíhanie, začali ste trestné stíhanie voči týmto bankám a po tretie, nie sme si celkom istí, kto zabezpečuje, že e, kontroly v súvislosti s praním špinavých peňazí sú v skutku uplatňované. Takže myslíte si, že sa to má vyjasniť na to, aby sa zaistilo, že povinnosti v súvislosti s praním špinavých peňazí sú skutočne implementované? Ďakujem pekne, pán štátny tajomník. Ďakujem. Takže rád by som vyjasnil jednu vec na úvod. Povinnosti, ktoré sú e, spojené pre transfery offshore, e, offshore sú to povinnosti, ktoré existujú len z hľadiska zdaňovania. To je samostatné, oddelené od systémov kontrol spojené s praním špinavých peňazí e, na základe portugalských pravidiel a legislatívy, podávanie informácií o transferoch, o, sú to finančné inštitúcie, ktoré mu, e, tieto povinnosti e, pri praní peniazí má Portugalská národná banka a nie daňové orgány, takže sú to dva samostatné oddelené systémy a preto nie sú žiadne otázky spojené s praním špinavých peňazí v rámci e, tohto konkrétneho prípadu. Portugalsko navštívil FTF pred niekoľkými týždňami, takže dostaneme nezávislejšie hodnotenie o niekoľko mesiacov, ale dojem, ktorý som ja mal, je ten, že kontrolný systém v Portugalsku je založený na základe poskytovania informácií portugalskej centrálnej banke a je zároveň predmetom kontrol zo strany policie a prokuratúry a systému justície. Je to funkčný systém. Pokiaľ ide o to, čo spomínate, e, o daňovú správu, áno, vždy, keď existuje informácia o trestnom čine, tak e, e, daňové orgány okamžite informujú justičné orgány. Tam nie je nejaká intervencia alebo zásah zo strany štátneho tajomníka. Informácie, ktoré ja mám, sú, že e, v súčasnosti sa venuje oveľa väčšia pozornosť tým osobám a organizáciám, ktoré vykonávajú takéto transakcie. Posledný rečník Emanuel Fernández. Som trocha prekvapený, pretože porušenie zákona daňové trestné činy e, by mali byť e, e, podstatou trestného činu prepieranie špinavých peňazí. Takže pre mňa je to zvláštne. Prečo tieto dve strany nespolupracujú? Takisto, ak máte nejaké zistenia v súvislosti s prepieraním peňazí, tým tohoto by sa mal ujať bankový dozor. Takže efektívna spolupráca má obrovský význam a e, e, vaša odpoveď naznačuje, že Portugalsko naozaj potrebuje užšiu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Nech sa páči, pán štátny e, tajomník. Dovolím si to bližšie vysvetliť, ako e, som neodznel dostatočne jednoznačne v prvom kole. Celý systém kontroly e, prepierania špinavých peniazí vychádza z Európskej smernice. A ten sa uplatňuje na základe oznámenia bank bankovému dohľadu, teda e, Národnej banke. Všetky tieto e, e, oznámenia sú k dispozícii aj orgánom činným v trestnom konaní. Systém komunikácií plne zodpovedá požiadavkám smernice o boji proti prepieraniu špinavých peňazí pokiaľ ide o e, podozrivé transakcie, pokiaľ ide o e, prevody prostriedkov do offshore destinácií, to má iný zámer, ide o snahu vyhnúť sa e, plateniu dane. Samozrejme, je to súčasť širšieho systému, avšak v prípade, že daňové orgány zistia nejaké trestné konanie alebo podozrivé konanie, najmä v súvislosti s prepieraním peniazy, e, potom to sleduje ďalej. Ak e, e, skresne podozrenie, že nejaké transakcie smerom k offshorným destináciám súvisia s prepieraním peniazy, príslušné informácie odovzdávajú príslušným justičným orgánom s tým, aby sa mohli e, rozbehnúť e, trestné konania. A teraz e, kolega Anders. Ďakujem veľmi pekne. Sú tu dve časti. Prvá otázka je jednoduchá. Stačí povedať áno alebo nie. Portugalská vláda odstranilo tri krajiny zo zoznamu daňových rájov otázka znie, či to bolo na základe požiadavek daňovej správy. Daňová správa bola súčasťou rozhodovacieho procesu. Veľmi pozorne sme si vypočuli stanovisko daňovej správy, keď sme e, definovali príslušné pravidlá. Z historického hľadiska daňová správa prekladala vždy svoje stanoviska a plne sa zúčastnila tohto procesu. Môžem na základe toho uzavrieť, pán štátny tajomník, že daňová správa sa kladne viedrila e, k tomuto. Chcete tým povedať, že návrh uznesenia e, sa podrobil skúmaniu v stredisku študijnom stredisku, na analytickom stredisku e, e, daňovej správy. Nie, takýto postup sa nedodržal. To nevyplýva z, e, za, zo zákonných požiadaviek. To znamená, že to môžem uzavrieť opačne, že daňová správa sa k tomu kladne neviedrila. Informácie, ktoré sme vám poskytli, sú jednoznačné a môžete na základe toho robiť akékoľvek závery Takže e, som to uzavrel tak, že e, bol tu pozitívny e, názor daňovej správy. Takže nevidím žiadne ďalšie otázky. Veľmi pekne ďakujem. Pán štátny tajomník, o 3,5 týždňa máme misiu do Portugalska. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sem pricestovali. Ďakujem za vašu prítomnosť. A tým by som chcel uzavrieť našu schôdzu a po prijať vám všetko dobre, ehm, aby ste sa mohli e, e, vrátiť do Portugalska a e, ďalej sledovať. Takže tým ukončím túto schôdzu, budeme mať krátku prestávku a potom sa bude konať schôdza koordinátorov. Tá nie je verejná a poprosím vás, aby ste, ak tu nepatrite, opustili túto miestnosť. Ďakujem pekne.